vynikajúcu prácu, ale pamätajte, že najrelevantnejšie návrhy migračného balíčka sú naďalej zablokované v rámci trialogov, takže ja som rád, že budeme hlasať o tomto návrhu a že prisúdime tým väčšiu, väčšiu právomoc tejto agentúre. Je veľmi dôležité zrealizovať tieto nástroje, aby sme mohli zaručiť integrovanú, in, in, integrovanú správu um, hraníc a je to dôležité aj zabezpečenia vysokej úrovne bezpečnosti a zároveň samozrejme treba zaručiť aj voľný pohyb osôb. Pokiaľ ide o ten stály zbor 10 tisíc dôstojníkov, právomoc v oblasti návratov, intenzifikácia spolupráce s tretími štátmi. No to sú, to, sú, to, sú, to sú zásadné možnosti na to, aby sme zabezpečili neustálú spoluprácu. Hm, e, agentúra agentúra je jedným zo základných kameňov toho, aby sme mohli zaručiť um, priestor bezpečnosti, spravodlivosti v rámci únie a preto je dôležité, aby Európsky parlament naďalej pokračoval v práci a aby, aby, aby sme tejto agentúre dali väčšie operačné právomoci. Hm. Táto táto stráž sa riadi námorným právom, medzinárodným humanitárnym právom a chartou základných ľudských práv. Ďakujem veľmi pekne. Um, ďakujem pekne. Pani Fajol, minúta. Ďakujem pekne. Súhlasím, že potrebujeme lepšiu ochranu vonkajších hraníc Európskej únie pretože to je nevyhnutné z pohľadu lepšieho fungovania šengenského priestoru a takisto z pohľadu lepšieho riadenia migrácie. Podporujem dohodu, ktorá bola dosiahnutá medzi členskými štátmi, pokiaľ je rozšírenie mandátu Frontexu a budeme hlasovať za nové pravidlá dnes, ktoré nám umožňujú zriadiť agentúru alebo Európsku pohraničnú a pobrežnú agentúru, ktorá bude 10 tisíc zamestnancov do roku 2027. Je nevyhnutné, aby členské štáty zachovali tú hlavnú, hlavný, hlavný diel zodpovednosti, pokiaľ ide o riadenie ich hraníc a musíme sa postarať o to, aby sme chránili občianské práva všetkých tých jednotlivcov, ktoré, aj základné práva, ktoré budú vracené do tretich krajín e, z úrovne Frontexu. Aktivity Frontexu, ich spolupráca s tretími krajinami, a teda aj krajinami Západného Balkánu by mala spadať pod novú dohodu, ktorá zabezpečí ochranu ľudských práv. Takisto chcem upozorniť, že nové pravidlá, pokiaľ ide o vonkajšie hranice, by nemali e, platiť bez toho, aby sa neoplatňovali na celý priestor, vnútorný európsky priestor. Pán Džambasky. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak má byť jedna agentúra, ktorá môže byť užitočná v rámci EÚ, ktorá je hodná z všetkých tých financií, naozaj to je potom Frontex Vonkajšie hranice sú mimoriadne dôležité s cieľom zabezpečenia slobody pohybu po EÚ, takže musíme byť e, veľmi e, dôslední, pokiaľ ide o pravidlá vo vzťahu k hraniciam. Preto vítam rozšírený mandát Frontexu a takisto stály zbor je mimoriadne dôležitý a ja stále opakujem, že potrebujeme spolupracovať tak, aby sme zabranili prílevu nezákonných migrantov na naše územie mal, Európa by mala byť taký zavretý dom, tak aby sme dokázali zachovať eh, kvalitu a mm, životný štandard. Ale život v Európe nie je eh, vysadol privilegiom. Ekonomickí migranti, ktorí neakceptujú naše hodnoty a spôsob života, tak nemajú miesto v našich krajinách ani teroristi, eh, ktorí využívajú kanály migračné. Ďakujem pekne. Pán Urtasun, minúta. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Tento mandát vojde do histórie pretože je to hamba, že 18 tisíc ľudí prišlo o život. A ja si myslím, že to končíme čo najhorším spôsobom. Reform, reforma Dublinu, reforma azylovej legislatívy, všetko zablokované a teraz tu vytvárme toto nové, toto, toto nové nariadenie s tým, že do toho vlejeme e, milióny eur bez toho, aby sme mali mechanizmus záruky e, základných ľudských práv a, e, a, a mechanizmus záchranných a patracích akcií. Ja som niekoľko niekoľkokrát požiadal o stiahnutie tohto návrhu. Vlády postihujú mimovládky ako napríklad Open Arms, e, ktorý nemo, ktoré, ktoré nemôžu zachraňovať ľudí v tiesni. Okrem toho, o, skrátka, naliehavá vec pre ďalší mandát. Toto sa musí zmeniť. Politika sa musí radikálne zmeniť. Ďakujem veľmi pekne. Dámna Gal. Pani Gál, minúta 30. Ďakujem pekne. Pán predseda, pán komisár, Frontex teoreticky môže pomôcť chrániť vonkajšie hranice EÚ, avšak nakoľko je to primárne zodpovednosť členských štátov, posilnenie mandátu Frontexu nie je niečím, čo ohrozí suverenitu členských štátov. Nemalo by tak tomu byť Agentúra by takisto nemala ohroziť schopnosť členských štátov ochraňovať vlastné hranice a musí existovať spolupráca. Otázka je, či to bude možné e, v praxi. E, naozaj ľutujeme, že dohoda, ktorá bola dosiahnutá, neumožňuje Frontexu pomôcť, podporiť e, orgány, povedzme Macedónsku alebo tretich krajinách. Z tohto dôvodu nedokáže pomôcť v návratoch nezákonných migrantov. Primárny cieľ, ktorý vždy maďarská vláda obhajovala, e, sa týka posilnenia hraníc. My sme e, si zobrali ten levý podiel na seba, pokiaľ ide o ochranu európskych hraníc, bez toho, aby sme, pripomínam, dostali nejakú podporu od EÚ a my očakávame, že EÚ poskytne viac finančnej podpory, pokiaľ ide o ochranu vonkajších hraníc. E, Maďarsko doposiaľ takéto peniaze nevidelo. Ďakujem pekne, pani Guillaume, minúta. Bez pochyby bolo nevyhnutné posilniť agentúru Frontex, pretože naše spoločné hranice treba hra, hra, spravovať na európskej úrovni, čiže podporujem túto reformu, Európsku pohraničnú pobrežnú stráž, e, ktorá musí samozrejme rešpektovať aj základné práva osôb, ktoré budú kontrolované na externých hraniciach. Napriek tomu by som chcela Formula dve polotovania, čo sa tohto týka, ale sú to aj žiadania do budúcnosti. E, a, že tam nie je teda e, mandát aktívne vyhľadávať a zachraňovať na mori, e, vzhľadom na to, koľko ľudí zahynulo v roku 2018. Ľudia sa teda púšťajú do toho rizika, mali by tam byť teda aj záchranné operácie. Táto teória ale nepresadila sa. Záchranné mimovládne organizácie prasujú na, mere, na, na mori, hovorí a členské štáty zatvárajú svoje hranice. No a druhá vec, eh, druhá reforma Frontexu. Žiadna reforma nebola prijatá tá, pokiaľ ide o európsky azylový režim. Je to chyba členských štátov, ktoré blokujú európsky azylový systém a Európsky parlament už viac než pred dvomi rokmi dal na svoju pozíciu na stôl. Ďakujem pekne. Tomášič, un minút. Pani Tomášič, minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Frontex musí plniť úlohu ochrany vonkajších hraníc únie, ale navrhnutý smer vývoja agentúry je nesprávny. Namiesto toho, aby tu boli úzko špecializované, mobilné, rýchle zásové jednotky, ktoré budú nasadzované v prípade núde a namiesto toho posilnenia pohraničnej stráže, pohraničnej policie, je tu vysoko zbyrokratizovaná služba, ktorá je zriadovaná. Efektívnosť takéto služby je pochybná Problém nelegálnej migrácie musí byť e, riešený pri zdroji a v tomto návrhu nemá Frontex právo zúčastňovať sa návratov e, migrantov do tretich krajín. Tým pádom Frontex nebude mať možnosť pomáhať pri návratoch migrantov z afrických krajín do ich krajín pôvodu. Takouto politikou sa odsudzujeme na to, že budeme bojovať proti migrácii a proti organizovanému zločinu na Prahu našej únie, namiesto toho, aby sme to robili čo najďalej od našich hraníc. Ako sa len dá, potrebujeme drastickú a nie kozmetickú zmenu. Pán Rangel. Ďakujem, nie je tu pán Rangel. Eh, pani Kienge, minúta. Ďakujem pekne, pán predseda s veľkým zmyslom pre zodpovednosť e, táto snemovňa napredovala reformu nariadenia, ktorý zriaďuje pohraničnú a pobrežnú stráž. Pre, preklenuli sme aj tie vnútorné rozkoly, rokovali sme a dohodli sme sa na texte, ktorý istotne mohol byť ambicioznejší, ale ktorý istotne prispieje ku konsolidácii jedného zo štyroch pilierov, ktoré identifikovala komisia v rámci Európskej agendy pre migráciu. A síce riadenie vonkajších hraníc. Každopádne pripomínam, že komisia v rámci toho istého piliera vyzýva Európu, aby zintenzívnila aktivity pátrania a záchrany na mori. Je nevyhnutné zabezpečiť skutočnú a efektívnu ochranu hraníc, ale a predovšetkým pri plnom rešpektovaní základných e, práv. Náša podpora tejto reforme e, je práve z toho dôvodu, že sa nám podarilo zachovať ten rámec záchrany týchto ochran, e, teda týchto práv a takisto zachovať aktivity vyhľadávania a pomoci, ktoré zostanú pre nás prioritou e, v rámci európskeho systému spoločného azylu. Takisto chcem poďakovať pánu Avnopilsovi a pripomenúť, že je nevyhnutné zachovať fungovanie Sofia, teda robiť viac v otázke pátrania a záchrany. Ďakujem pekne, pán Radev. Ďakujem pekne, pán predseda vážený pán komisár, dámy a páni. Ja si veľmi jasne spomínam, pred 5 rokmi som nastúpil do Európskeho parlamentu a v tom čase takáto myšlienka, že vytvoríme pohraničnú stráž, pobrežnú stráž, to bola nejaká vágna predstava. Mysleli sme, že sa to naplní možno do roku 2030, nie však skôr. Ako sa ukazuje, boli sme pomerne naivní, pretože O rok na to, po tom, čo som nastúpil do parlamentu, viac ako milión migrantov a utečencov prešlo cez naše vonkajšie hranice. A aj napriek tomu, že pohraniční zamestnanci, pohraniční policajti boli dobre vycvičení, nedokázali zvládať eh, jav v takomto rozsahu. Sme tu teda na to, aby sme diskutovali, čo spraviť, aby sme vedeli ochraniť hranice v časoch krízy. My vieme, že Schengen je dôležitý a dá sa zachovať len, keď sú dostatočne silné naše vonkajšie hranice. Takisto sme si ozrejmili, že Európa musí zabezpečiť svoju bezpečnosť na vonkajších hraniciach. 4 roky po kríze tu sme a hovoríme o vytvorení takejto pohraničnej agentúry, ktorá bude mať 10 tisíc zamestnancov, ktorá dostane nové právomoci. Myslím si, že táto nová agentúra je skutočným prejavom solidarity medzi členskými štátmi, ktoré sú vo vnútri únie a tými, ktoré sú na vonkajšej hranici. Ďakujem pekne. A teraz prejdeme k spontánnej rozprave. 10 ľudí je na zozname. 10 poslancov. Naozaj by som rád dal všetkým priestor, ale Poprosím vás, aby ste sa pridržali tej minúte, ktorú máte. O 5. hlasujeme a ešte máme ďalší predtým bod. Takže skutočne vás láskavo prosím, aby ste sa pridržali e, toho minútového limitu. Pani Šojdrová, e, ďakujem za slovo. Kolegyne, kolegovia, je nutné pripomenúť, že tento návrh reaguje na veľkú chybu, ktorá sa stala v rokoch 2015-16, kedy nebola chránená šengenská hranica, tak ako by mala byť, do Európy prišlo počas obdobia 2015 až 2017 takmer 2 milióny migrantov. Niektorí boli skutočne legálni utečenci, ktorí utekali pred e, vojnovým násilím, ale bolo tam takisto, bolo tam takisto veľa tých nezákonných migrantov, ktorí nemali právo na azyl a ktorí by mali byť vrátení preto vítam posilnenie pohraničnej a pobrežnej stráže. Európska únia musí chrániť svoje bezpečie. Európska únia musí poskytovať azyl tým, ktorí skutočne azyl potrebujú. A problém je v tom, že pokiaľ sem prídu tisícky nezákonných migrantov, tak občania Európskej únie sa nebudú cítiť bezpečne a odmietajú potom prijímať aj tých legálnych migrantov a žiadateľov azyl. Takže je potrebné tento návrh prijať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Picula. Či, gospodine povjereniče, nakon tri godine uspješnog funkcioniranja Európska obalna i granična straža... Ďakujem pekne. Po troch rokoch dobrého fungovania teraz e, nová agentúra bude schopná zabezpečiť slobodu pohybu v rámci šengenského priestoru. Vítam zriadenie stáleho zboru, ktorý bude mať 10 tisíc zamestnancov. To je reakcia na e, nebezpečnú situáciu na vonkajších hraniciach. Ja myslím si, že stálo za to zamyslieť sa nad e, tým celým postupom udelenia štatútu azylanta alebo utečenca. Je to dôležité nielen z pohľadu šengenského priestoru, som rád, že v rámci kontroly vonkajších hraníc budeme sa môcť spolahnúť na silnú podporu Európskej únie. Pani Stevens. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, vždy sme podporovali Frontex. Prvýkrát sme tak spravili v roku 2016, kedy Frontex eh, mal úlohu viacej zasahovať eh, do návratov ľudí, ktorí boli zamietnutí z pohľadu ich žiadosti o azyl. A teraz podporujeme opäť Frontex a ideme aj správnym smerom. Frontex plní mimoriadne dôležitú úlohu, pokiaľ ide o implementáciu migračných politík. Môže to fungovať len za predpokladu, že budeme mať silné vonkajšie hranice a Frontex nám v tom napomôže. Viac zdrojov, viac zamestnancov, to nám pomôže lepšie zvládať tie výzvy Frontex musí byť aktívny, pokiaľ ide aj o krajiny mimo EÚ, tie, ktoré nie sú e, susednými krajinami EÚ. Frontex môže pomôcť vracať ľudí napríklad z Maroka do iných krajín mimo EÚ, napríklad Nigériu. Túto šancu sme premeškali a to je škoda. You, my... Ďakujem pekne na úvod by som chcel vyjadriť polutovanie, že v takto dôležitej veci, kde tisícky životov a miliardy eur sú v hre, e, tí kolegovia v rámci tejto snemovny e, sa rozhodli, že nebudú príjmať e, otázky v rámci modrej karty. Každopádne istotne riešenie, ktoré sa tu ponúka, je právny štát. Ak ľudia sa snažia vstúpiť do únie nezákonným spôsobom, tak potom by tu mal byť veľmi, veľmi pevné, rigorózne pravidlo, kde sa povie, je mi ľúto, musíš ísť späť Každopádne na druhej strane tu musí zároveň e, byť zadefinovaná právna cesta, ako ľudia môžu žiadať o azyl, pretože všetky civilizované národy akceptujú právo na azyl pre tých, ktorí sú prenasledovaní. Takže právny štát je riešením tejto problematiky a ja sa pýtam, či 11 miliard eur dodatočné e, zdroje a právomoci a byrokracia pomôžu, keď jednoduchá aplikácia legislatívy by oveľa viac stačila, aby bol pomohla. Bogovič. Ďakujem veľmi pekne, pán Bogovič, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Som rád, že sa nám podarila dohoda ohľadne toho, že vonkajšie hranice musia byť chránené a že takýmto spôsobom zaručíme mier, prosperitu a stabilitu v Európe a fungovanie šengenského systému. Bohužiaľ sme sa eh, v 2015 nemohli dohodnúť, nedokázali na tom dohodnúť, ale teraz o 3 roky, o 4 roky neskôr sme sa sme dospeli k tomu, že naozaj jednoducho musíme zastaviť nelegálnu migráciu, ale pochopiteľne musia následovať ďalšie kroky. Mandát front Frontexu musí byť rozšírený na návraty z tretich krajín do tretich krajín. Ja pochádzam zo Slovenska. My sme mali 10 tisíc prekročení ehm, našich hraníc v roku 2015 a ten počet ehm, ten počet e, počas uplynulého obdobia opäť začal narastať a nemyslím si, že by sa to malo meniť do budúcna mm, Takže myslím si, že by, by sme naozaj sa mali zamyslieť nad tým navracaním e, z tretich do tretich krajín. Ja som, ja som Európan, ja, ja rešpektujem tieto ciele, a medzi týmito cieľmi je aj integrovaná správa hraníc, na čo bude slúžiť e, práve agentúra, ktorá bude mať novú, novú právomoc, e, na ktorú budú vynaložené nové dodatočné zdroje a my socialisti sme prispeli k zlepšeniu tohto návrhu, predkladali sme pozmeňujúce návrhy v súvislosti s jednotlivými aspektmi um, ale verte mi, že nám zostal taký horký pocit v ústach, ehm, pretože sme nevideli, nevideli sme, že by tu panovala nejaká solidarita. Španielsko, pre, a, aj tak, a je to aj kvôli tomu, že balíček, azylový balíček zostal nedokončený a že e, sa na rade veci blokujú. Takže to je úloha už pre ďalší parlament. Ďakujem veľmi pekne, pán Marias. Vážený, vážený pán predsedajúci, ja by som chcel protestovať. Um, po, my zažívame obrovské migračné toky, toky nelegálnych migrantov. A nedávno, nedávno na ostrove Samos e, bol protest, pretože obyvateľia už nedokážu akceptovať to obrovské, obrovské množstvo tých, ktorí prichádzajú na tento ostrov. Preto sa treba venovať e, otázke ochrany hraníc. Nemám na mysli len námorné hranice, pretože máme Eh, veľa príchodov aj, eh, z, aj eh, v rámci pozemných hraníc, takže Frontex musí jednoducho vykonávať svoje